bude realizovaná, to uvidíme. Ďakujem, ďakujem pekne, toto nás vedie k nasledujúcemu bodu, k správe pána Riveliniho k absolútoriu za rok 2009 a k odovzdávam slovo pánovi spravodajcovi na 4 minúty. Máte slovo, ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ale jak tá est, s touto vetou by som chcel začať môj príspevok. Aké sú moje dôvody? A chcel by som začať takto môj príspevok, ktorá otvára disku, ktorý otvára diskusiu o absolutóriu rady. Táto citát poznačuje tak v minulosti ako v súčasnosti ozajstný rozhodujúci bod to ozajstné rázcestie v histórii tohto volebného obdobia ako aj tohto parlamentu. Kontrolná právomoc nad všetkými európskymi orgánmi, ako aj rozpočtová právomoc, ktorú zastupuje Európsky parlament, a vďaka ktorej presadzuje svoje vlastné politické priority, je rozhodujúca. A zbaviť ho týchto práv by znamenalo obrovským odklonom od demokratického princípu a parlamentného práva. Dnes nediskutujeme o akomsi dožadovaní sa privilégia. Nie je to tak, ako by to chcela vám vnúčiť eh, rada akési prejav vôle vynúcovať si alebo osobovať si politickú moc na úkor hoci koho. Nie. Je to skôr zdôraznenie toho legitímneho, nedotknúteľného a neporušiteľného práva tej úlohy Európskeho parlamentu, jej úlohy zabezpečovať stály monitoring výdavkov európskych inštitúcií a takisto práva byť uznávaný ako orgán udeľujúci absolutórium. Podľa toho, čo tu bolo potvrdené, Európsky parlament nie je a, a tak, ako to potvrdila aj právna služba, toto sa pretaví do spojenia do akýchsi koľají, kde na jednej strane bude na jednej koľají účtová povaha ktorá bude zastúpená napríklad tou účtovnou závierkou, ktorej vrchol je pretavený práve do udeľovania absolútoria podľa článku 319 zmluvy udelovania absolutória komusí samozrejme a na tej druhej kolaji v rámci tejto dvojkolaji by sa rozvíjala politická Valencia absolutória ako rozhodnutie za e, správu, správnu vec a spoločné baho. Príliš veľakrát sme boli ponechaní bokom kvôli slabej spolupráci zo strany e, rady, pokiaľ ide napríklad o vymienenie dokumentov alebo pokiaľ ide o uznávanie našeho legitimného práva v rámci udelovania absolútoria. Prvé toto sú tie dôvody, prečo e, chceme dnes sa negatívne vyjadriť voči výdavkom rady a hlasovať proti udeleniu absolutória. Práve v tejto poslednej fáze, ktorej musíme dnes čeliť, v rámci teda rôznorodých názorov, ale s jediným cieľom posilniť integráciu Európy, musíme konať, aby sa Európa jedným slovom stala Európou ľudov, pretože v to veríme a veríme v to silne že to bude práve Európa, práve kvôli svojej tisícročnej tradícii, civilizácie, tá komunita, ktorý údelom bude zastupovať nádej a byť referenčným bodom pre celý svet, ktorá inak by bola bez duše, by bola zaplavená biznisom a tvorená z ľudov alebo z národov, ktorých pojatie sveta by bolo absolútne. Takýto takáto globalizácia, ktorá by nás chcela zbaviť zásadných práv a princípov a vykoreniť nás z našej spoločnosti. Lisibonská zmluva, ktorá mala zabezpečiť vysokú efektívnosť a namáhavý cieľ zabezpečiť transparentnosť a demokraciu, ktoré predstavujú základy e, systému e, Európy. Preto práve dnes na základe týchto princípov nemôžeme konanie rady uspokojivo tu schváliť. A keďže sme si istí, že bojujeme za správnu vec, za spoločné blaho, nemáme absolútne obavu eh, ohľadom eventuálnych sporov pred súdnym dvorom a obávam, neobávame sa, že pani predsednička hovorí, aby rečník už ukončil. Takže uzavriem to, hovorí pán rečník. Teda parlament by mal hlasovať proti udeleniu absolutória rady. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán spravodajca. Teraz odozdávam slovo pánovi komisárovi. Pán Dali, máte slovo. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Komisia berie na vedomie odporúčanie, odporúčanie parlamentu neudeliť absolutórium za rok 2010 rade. Komisia lutuje, že tieto dve časti rozpočtového orgánu nedokázali nájsť riešenie sporu, ktorý tu prebieha už 3 roky. Komisia dúfa, že otázka absolutória rady bude rýchlo vyriešená a prispieje k zlepšeniu medziinstitucionálnej spolupráci. Teda ide o otázku absolutória za rok 2009 a teraz slova začína, e, teraz dám slovo skupinám. Začína pani Gresla. Pani predsednička, kolegovia, predsedníctvo rady. Tešíme sa, že ste tu s nami, lebo si myslíme, že je dôležité, aby sme si aj tu vymenili názory, pretože toto je korpus delikty. Je tu 34 otázok parlamentu, výboru pre kontrolu rozpočtu. To všetko, čo sa týka rozpočtu 2009. A chcem pripomenúť, že náš parlament mal 200 otázok, na ktoré odpovedal my sme museli odpovedať na 200, vy máte niečo viac ako 10%, na ktoré by ste mali odpovedať. Je dôležité spojiť totiž tieto výdavky, či už na úrovni riadenia vo vnútri organizácie alebo na vonkajšie aktivity. Teda otázka tu je naozaj s vonkajšími aktivitami. V najbližších rokoch by sme našli lepšie riešenie, keby bola dobrá vôľa. A preto apelujem na vás, predseda rady, pretože si myslíme, že od maďarského predsedníctva a teraz počas polského predsedníctva máme kroky späť, nie kroky vpred. Najväčší pokrok bol za španielského predsedníctva. Chceme vás podporiť, aby ste E, si prečítali zmluvy a ctili si ich, kde sa hovorí o parlamente a jeho úlohe pri absolutóriu. My sa nechceme vzdať našich práv. Naopak, my trváme na tom, aby ste sa podriadili našej discharge authority, našej právomoci absolutória. Ja nemôžem akceptovať, aby úradníci boli nadradení tomu, čo si myslí parlament. To je nepriateľné. Existujú riešenia, ale riešenia budú možno vtedy, ak sa preukáže lepšia vôľa, než tomu bolo doteraz. A teraz pán Gije, nech sa páči. Pani predsedníčka, predseda rady, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Otázka absolutoria rady je už roky inštitucionálny spor medzi Európskym parlamentom a radou Postup podľa nášho výkladu pozosta- vychádza z paragrafu 319, tak ako je to zakotvené v zmluvách, rada sa nepripojila doteraz tomuto stanovisku a tvrdí, že operatívne prostriedky z rozpočtu komisie môže využívať a tým, sú, tým je udelené absolutórium. Nebudem tu nahovoriť o tom, aké boli jednotlivé stanoviska, ako náš výbor k tomu pristupoval, aké, čo sme si všetko vypočuli. Rôzne stanoviska boli e, veľmi často niekoherentné. Je dôležité, aby rada teraz na politickej úrovni, to znamená nie už na úrovni generálnych tajomníkov, sekretárov, ktorí nemajú dostatočný politický politický mandát, začala rokovať. Začala rokovať o tom, tak ako sa to stalo po tom, ako náš výbor e, e, vydal svoje stanovisko k absolutóriu. Chcem sa poďakovať za návrh, ktorý sme dostali z rady. Myslím si, že túto ponuku rokovania by sme mali využiť a rokovať na veľmi vysokej úrovni. Myslím si, že tieto rokovania by mali začať bez zaťaženia z minulosti a preto sa nechcem ďalej vyjadrovať. Ďakujem. A teraz pán. Akceptujete otázku, pán Gajer? Nech sa páči, takže poprosím vás vyjadrite. Ehm, Ďakujem, pani predsedajúca. Áno, sme zajedno v vo výbore pre kontrolu rozpočtu. My chceme odporúčiť, aby rada nedostala absolutórium, a preto chcem počuť, že či sociálno-demokratická skupina je stále tohto názoru. Ešte nie je totiž jasné, zaznievajú tu rôzne šumy, že sociálno-demokratická skupina sa rozhodla zmeniť svoje stanovisko a že bude hlasovať za udelenie absolutória. Ja chcem počuť, ako to je a ak je to tak, tak prečo sociálno-demokratická skupina zmenila svoj názor? Sú tu rôzne reči, ktoré tu kolujú, ktoré hovoria, že to súvisia s novým predsedníctvom a podobne. Ale chcem odpoveď, pán Gajer. Odpoveď rád poskytnem. To sú klebety, to sú šumy. A mohol by som povedať, že šumy nekomentujem. Ja som povedal, čo si politická skupina myslí a to je, že sa, budeme zdrž- že sa zdržíme, aby sme rokovania s radou nezaťažili, aby sme mohli rokovať na úrovni, ktorá nebude zaťažená bremenom minulosti. Ďakujem, pán Gajer. A teraz dávam slovo pánovi e, Silakakisovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Európsky parlament je jediným orgánom zvoleným v priamých voľbách v rámci inštitúcií EÚ a zodpoveda za udelenie absolutória na všeobecný rozpočet. Súčasne si myslím, že zmluva od nás vyžaduje, aby sme rešpektovali demokraciu aj voči európskym občanom a zabezpečili, že peniaze sa e, riadne vynakladajú v súlade s pravidlami Európsky parlament už dlho častokrát nebol vyzvaný, aby rokoval s výborom zodpovedným za absolutórium a ešte stále sme nedostali odpovede od, e, na otázky, ktoré sme položili a európsky občania si zaslúžia lepšie informácie o využívaní ich daní. Takže ja si nemyslím, že by sme mali absolutórium udeliť. A ak posledný pokus o rokovanie zlyha, a ak budeme mať aj naďalej rôzne politické názory na postoj parlamentu, tak potom, ako viete, doteraz dialog skončil v slepej uličke, musíme zapojiť všetkých rôznych účastníkov, ale to nemení. Máme jednu možnosť, ktorá je k nám, a ktorú máme, a to je ísť na súd, aby sa tu situácia vyriešila a potom sa dokážeme vrátiť k správnemu fungovaniu našich inštitúcií. Pán Čarnecký, jedna minúta. Pani predsedajúca, dámy a páni, Náš priateľ, pán Rivellini, to všetko zhrnul veľmi dobre, ale e, to nie sú celkom e, maličkosti. E, nepodarilo sa nám prekročiť žiadne magické rieky, žiadne prekážky a predsa máme dočinenia s hrou o kompetencie. Je to hra medzi radou a parlamentom. Tí z nás, ktorí sú tu už druhé funkčné obdobie, si ste spomínajú, že sa to opakuje každý rok a je to nekonečný príbeh. Ten nám naznačuje, že právomoci Európskeho parlamentu rada neuznáva v plnej a v tejto konkrétnej veci to znamená, vo veci kontroly rozpočtu tieto právomoci sú veľmi významné a my nemôžeme podporiť toto absolutórium. Bart dve minúty. Ehm, Ďakujem pekne, pani predsedníčka, pán komisár, drahí kolegovia, pán predseda rady, tak ako pani Gresle. Ja som veľmi šťastný, že komisia je tu prítomná. Ja som sa pozrel na zoznam rečníkov a vidím, že ste nežiadali o slovo. A myslím, že ja sa vyjadrím vo všetkých, v mene všetkých kolegov, aby ste mohli reagovať aj na naše poznámky. Pani zástupci rady určite odozdáme im potom slovo a budú reagovať. Poznamenali sme si to, avšak to nie je tá eh, otázka. Tá diskusia, ktorú vedieme dnes, alebo ktorú vedieme už eh, viac ako tri roky, eh, nie je veľmi efektívna, pretože snažíme sa dospieť ke výsledku, ale nedospejeme k nemu. V tejto diskusii máme tu otázku gentleman's agreement, gentlemanskej dohody. Máme za sebou 40-ročnú históriu ale možno, že džentlmenská dohoda tu je, ale rada sa vôbec nechová ako džentlmen v tejto záležitosti. Čo od vás žiadame? Žiadame od vás jednoducho to, aby tu bola e, kontrola rozpočtu mm, rady, tak ako aj pri iných e, inštitúciách. Jednoduchá kontrola ohľadov finančných príspevkov daňových poplatníkov, myslím, že toto je zásadné. Pokiaľ ide o našu politickú skupinu a zelený, my neudelíme absolutórium rade, pretože naozaj e, sa domnievame, e, že financie musia byť správne využité, využité na správne účely. Nikto v tej diskusii nepovedal, že e, rada pácha podvody. Nie, nejde len o to, aby sme zabezpečili demokratickú kontrolu a preto bol vytvorený aj výbor pre rozpočtovú kontrolu. Od 10. júna nám hovoríte, že áno, my si myslíme, my sa domnievame, že e, na základe rozboru Lisabonskej zmluvy, ak my udelíme absolutórium, tak tým je to všetko ukončené. Avšak pán predseda rady vy nemôžete toto vážne myslieť, pretože toto je v rozpore s praxou, ktorá funguje už roky, rokúce a okrem toho to by bolo víťazstvo eh, nespravodlivosti, pretože ak by sme takto interpretovali tieto eh, dokumenty, tak by eh, ste žiadali od parlamentu, aby urobil to, čo nikdy nerobil. Prepačte, pani predsednička, teraz odostávam slovo pánovi Songardovi, 1 30. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A ďakujem výboru pre kontrolu rozpočtu, pretože ten zaujal jednoznačné stanovisko. Na súčasnom základe nemôžeme Eh, udeliť Rade absolutórium. Situácia nie je žiadnou novinkou. V roku 2009 sme rozhodovali o absolutóriu, odložili sme to na jeseň a potom k absolutóriu došlo, pretože Rada urobila isté ústupky, nie mnoho, ale predsa len uberali sa správnym smerom. Viac spolupráce, viac otvorenosti. V roku 2010 bola situácia presne taká istá. A tento rok sa veci trošku zmenili ako sme si vypočuli, rada sa zdráha odpovedať na naše otázky ešte stále. Ako môžeme udeliť absolutórium, keď nemáme odpovede ani na tie najelementárnejšie otázky? To predsa nejde. Nedá sa to minimálne vtedy, ak máme sami pred sebou istý rešpekt. Mne je veľmi ľúto, že eh, väčšina skupiny socialistov demokratov teraz zmenila svoj názor. Je mi ľúto, že už nie sme jednotní v tejto veci po výbore Kokobu. Socialisti a demokrati teraz e, sa rozhodli, že pôjdu vlastnou cestou. Dúfam, že v tomto parlamente ešte stále je väčšina, ktorá je za viac otvorenosti a viac transparentnosti, aj keď ide o účty rady. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Andreasen, 1 minúta 30. Pani Andreasen, schváľovanie, ktoré poskytuje parlament sa týka riadenia peniaze daňových poplatníkov. Je to postup z absolutória a ten je už medzičasom hotovým vtipom. Pôvodne sme chceli chrániť záujmy občanov, ale e, rok čo rok e, e, väčšia časť rozpočtu a taktiež zodpovednosť Európskej komisie e, je e, spojená s veľkými nezrovnalosťami. A predsa Európsky parlament veľmi rád poskytuje absolutórium Poslanci dnes veľmi radi taktiež e, udelujú absolutórium Policajnej akadémii za rok 2009 aj po výraznom zneužití peňažných prostriedkov v prvom roku fungovania. Žiadam, aby sme prehodnotili tento náš prístup, keď sa pozeráme na radu. Parlament odmieta udeliť absolutórium, aj keď sa vôbec nekritizuje finančné riadenie tejto inštitúcie. Prečo takýto nerovnomený prístup, e, takáto hra právomoci? V skutočnosti je to um, veľký nerešpekt voči našim daňovým poplatníkom. Je to veľmi um, mm, nezvorila nie len voči daňovým poplatníkom, ale voči ostatným inštitúciám, pretože ani, by vlastný, e, ani náš vlastný rozpočet nie je celkom v poriadku. Za rok 2000 7, 8 a 9 eh, vnútorní auditory dospeli k záveru, že Európsky parlament eh, má veľmi ďaleko od zdravého rozpočtu. A teraz hovoríme o eh, absolutóriu. Ja som hlasovala proti absolutóriu komisii, aj proti parlamentu, aj rade. Aj keď si nie som istá, teda pretože si nie som istá, či sa peniežné prostriedky minajú vhodným spôsobom a v s pravidlami. Teraz má slovo pani Holmajer. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Najskôr by som na rozdiel od svojej predrešničky na úvod chcela povedať, že čo sa týka stanoviska Európskeho parlamentu, ja nemám eh, žiadnu snahu vysloviť hlasovanie o nedôvere rade. Táto žiadosť, e, ktorú sme predložili, neznamená, že nedôverujeme rade, že nesprávnym spôsobom míňa svoje prostriedky. E, ja e, by som bola rada, keby sa rada zamyslela skôr nad tým, či by nebolo vhodné už je spolupracovať s Európskym parlamentom a vlastne aj všetkých troch inštitúcií. Ja myslím, že je potrebné pomenovať veci správnym smerom. Bolo by veľmi výhodné pre všetkých, keby sa všetky tri inštitúcie viac koordinovali daňový poplatník by nám bol za to vďačný, pretože potom by sme dokázali konať efektívnejšie a účinnejšie, namiesto toho, aby sme všetko robili všetci samostatne. Keď sa napríklad pozrieme na tému tlmočenia, mali by sme viac spolupracovať, pretože naši občania už nechcú viac počúvať a sledovať to, že si nedokážeme názajom odpovedať na otázky. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Ayala Sender. Ďakujem pekne. Začnem tým španielským citátom, že občania žiadajú od nás, aby sme mali takúto oh, akúsi ochranu, žiadajú, aby sme naozaj spolupracovali a nie, aby sme sa snažili získať výhody oproti iným frakciám. Preto si myslím, že úprimne sme sa, sa milíme. E, dva pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené pánom Rivelinim, my si myslím, e, idú e, tým správnym smerom v rámci tých návrhov, ktoré boli spomenuté. My, socialisti, sme o tom diskutovali e, do hĺbky a transparentne sme sa snažili všetko zohľadniť, e, tak ako to robíme aj e, väčšinou tu. Avšak tá cesta, na ktorú sme sa vybrali, tým pádom je v rozpore s ďalšími inštitúciami. Tak ako povedal pán Gajer, je to tá správna a zrelá cesta, na ktorú by sme mali sa vybrať, aby sme e, splnili svoju úlohu a aby sme e, potom až e, súdnemu dvoru poskytli posledné rozhodnutie, tak toto by bolo naozaj smutné rozhodnutie. Potrebovali sme trošku viacej síly a odhodlania. Ďakujem pekne pani Sender a teraz má slovo pán Ashford. Jedna minúta. Uh, pani predsedajúca, chcel by som povedať že dve veci na základe medzištitucionálnej dohody z roku 2005 rada eh, vstúpila do dohody s Európskym parlamentom a je nepriateľné, aby príliš mnoho členských štátov naďalej ignorovali tieto záväzky a dohody. Najmä vzhľadom na Lisabonskú zmluvu je na čase, aby si uvedomili, aké majú záväzky, že sú povinní Eh, hľadať spôsoby spolupráce s Európskym parlamentom. Rada musí eh, splňať eh, svoje záväzky. Ďalej po druhé, chcem požiadať Radu aj komisiu, aby si uvedomili, že neustále opakujúce sa ehm, vyjadrenia z dvora auditorov veľmi poškodzujú celkovú integritu ehm, inštitúcií Európskej únie v očiach verejnosti. Nie je Ehm, dostatočné e, technicky vysvetliť veci. My potrebujeme konkrétne zakročiť, urobiť konkrétne opatrenia, pretože rada a komisia musia e, vnímať e, ehm, tento neudelený postup absolutória ako varovný prst. Ďakujem pekne teraz pani Makovej. Merci. The council stated that the Rada uviedla, že parlament dospel k záverom, že absolutórium za rok 2009 bolo uzavreté, keď parlament udelil absolutorium komisii. Toto nie je správne tvrdenie. Nemôžem uveriť tomu, že rada chce miniať peniaze bez toho, aby e, bol nad nimi dohľad, ale sme toho práve svedkami. Nie je to ani zodpovedné, ani nie je to príklad dobrej správy, transparentnosti alebo e, prijatia zodpovednosti. Je to ešte horšie v týchto časoch krízy, finančnej krízy a krízy dôvery, keď e, každé jedno euro musíme minúť veľmi zodpovedne a transparentne. V demokratických e, režimoch parlamenty majú právo dohliadať e, nad exekutívou a nad výdavkami. Európska únia by sa nemala stať e, súčasťou takýchto pochybných praktík a preto podporujem stanovisko spravodajcu vo veci neudelenia absolutória rade. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Liberacký na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán Gajer predniesol naše stanovisko, stanovisko našej skupiny socialistov a demokratov a taktiež výbor Kokobu sa drží zásady dodržiavania rovnováhy medzi inštitúciami EÚ. Ešte stále zdôrazňujeme význam transparentnosti vo finančných veciach. Domnievame sa, že parlament zastupuje svojich občanov a nikto iný. Toto je veľmi eh, dôležitá historická chvíľa, keď každé jedno euro verejných peniazí musíme vysvetľovať, ako sa míňa. Trošku sme si robili obavy o to, akým smerom sa uberá rada. Rada bola mm, trochu neochotná viesť s nami otvorený dialog, nezávisle od eh, politického presvedčenia. Podľa nášho

Ďakujem pekne, teraz má slovo pán Mulder na jednu minútu. Ďakujem pekne. Ja by som raz zdôraznil, že bez pochyby um, je jasné, kde je stanovisko parlamentu. Na základe zmluvy práve parlament má právo udeliť alebo neudeliť absolutórium. Uh, Všetky inštitúcie Európskej únie podliehajú e, kontrole výboru Kokobu a preto nevidím dôvod, prečo by mala platiť pre radu nejaká výnimka. Myslím, že najvhodnejším riešením by bolo postúpiť celú vec na súdny dvor, ale nemyslím si, že by to bolo celkom ideálne riešenie. Ešte by som raz zdôraznil, že parlament je ochotný rokovať a chcem vyzvať aj týmto radu veľmi otvorene, aby aj na administratívnej, aj na politickej úrovni boli ochotné rokovať s výborom Kokobu a snažili sa nájsť riešenie tejto veci, aby sa k nám neobrazili chrbtom. Možno by sa nám mohlo podariť vyriešiť tento problém tým, že budeme viesť dialog. Ale to sa nepodarí, ak rada bude naďalej neochotná viesť dialog. Ďakujeme pekne. Teraz má do slovo pán komisár Dali. Ďakujem, pani predsedajúca. Zaznamenali sme všetky vyjadrenia v tejto rozprave, ale aj mimo nej. A taktiež sme zaznamenali volanie po spolupráci medzi inštitúciami a to oceňujeme. Komisia taktiež zdôrazňuje politický charakter tejto otázky. Komisia sa domnieva, že všetky inštitúcie musia spolupracovať za účelom dosiahnutia lepšieho fungovania celého nášho mechanizmu. Preto komisia sa bude aktívne podieľať na celom tomto procese a môžem vás ubezpečiť opäť raz, že sa môžete spolahnúť na spolahlivého partnera na, e, na strane komisie. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pán Dominik za radu. Ďakujem, pani predsedajúca. Stanovisko rady sme predniesli eh, parlamentu v liste z 2. júna a 17. októbra tohto roka. A rada sa domnieva, že celý tento postup udelovania absolutória bol uzavretý 10. mája, keď získala absolutórium komisia. Uvedomujeme si, eh, aké rokovania práve teraz prebiehajú a preto rada predložila návrh Európskemu parlamentu rokovať o novej dlhodobej dohode medzi parlamentom a radou vo veci udelovania absolutória. A taktiež ide konkrétne o vzťahy medzi dvoma rozpočtovými orgánmi. Dúfame, že Európsky parlament bude schopný čo najskôr rozhodnúť o začiatku rokovaní o tejto novej dohode. Nemáme žiadne konkrétne návrhy vo veci um, formy alebo tvaru alebo znenia tejto dohody. Nemáme žiadne konkrétne podmienky. E, čo sa týka toho obdobia nedorozumenia medzi dvoma inštitúciami, bolo by vhodné, keby sme čo najskôr dospeli do štádia, keď inštitúcie budú spolupracovať, tak ako povedal pán komisár Dali. Na záver odozdávam slovo pánovi Rivelini na 2 minúty. Ďakujem pekne, pán minister. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si položím otázku, ak našou úlohou je udelovať absolutórium rady, Samotná rada to považuje bez akékoľvek spolupráci za niečo, čo a priori získava. Aké to je potom právo? Aká je to práva moc? Aká je to valencia tohto parlamentu? My sa obávame, že naše hlasovanie keď eh, neschválime teda džentlmanskú dohodu, eh, bude eh, alebo vyústi v eventuálny spor pred súdnym dvorom. Kolegovia sa vyjadrili z vedskej časti proti a ja by som chcel teraz vyzvať ešte aj tú tichú časť, tú politickú frakciu, aby e, naozaj bránila právo moci parlamentu, aby boli tieto rešpektované. Iste, a ja teda v to dúfam, že bude môcť sa ozvať takisto aj na radu, pretože ak ona dnes zmení svoj postoj a začne ozajstná spolupráca, ak uzná parlamentu túto úlohu, úlohu politického zastúpenia práv občanov, tak my potom budeme môcť vážiť naše, eh, naše stanovisko. Preto chceme vyzvať, aby si uvedomili, že to absolutórium, ktoré sme udelili komisii, nemá absolútne nič dočinenia s absolutórium udelením rady, že je to odlišné dve odlišné veci a e, v tomto politickom, na tomto politickom fóre e, budeme hlasovať o niečom úplne inom. Teda chcem vyzvať, nebude to vôbec pozitívne, prijaté zo strany rady, určite, avšak ja teraz chcem vyzvať všetkých kolegov, aby bránili práva občanov a aby zamietli udelenie absolutória eh, ráde. Ďakujem pekne, pán Rivelini. Tým pádom eh, uzavrtváram túto diskusiu a o 12.30 budeme mať hlasovanie. Teraz sa nasleduje hodina otázok komisii. Je mi veľkým potešením privítať eh, tu komisára Barniera, pána dalliho a pani kroes Konkrétnou témou tejto hodiny otázok